podľa článku 70 e, odsek A e, bol udelený a bude e, to zverejnené v textoch. A teraz ideme k hlasovaniu o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Odsek 1, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňte návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Pozmeňte návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa jasne zamietnutý. Pozmeňte návrh 21. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Prijaté. na váš 22, tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia. Zatváram hlasovanie. Aj to bolo prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 17. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 11. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutý, 12 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Podľa eh, odseku 13 eh, a pozmeňujúci návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý, myslím. Zamietnutý. 24 za, Proti? Zdržali sa. Musím preveriť. Otváram hlasovanie k 24. Hlasovali všetci kolegovia. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 18. Kto je za? Proti? Držali sa prijatí. 14 vypadáva 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 19 D za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 20 e, hlasovanie počasie, ak menovité. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia. Áno, zatváram hlasovanie. Prijatý. Druhá časť. Aj to v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 5. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnutý. 6 za. Proti zdržal sa zamietnutý, 4 za, proti, zdržal sa prijatý, 7 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Návrh uznesenia celý, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz ideme k správe Mauro. Dávam o nej hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Blahoželám spravodajcovi. Teraz idem k eh, hlasovaniu o dohode o hospodárskom partnerstve e, s štátmi e, Južnej Afrike. Vzhľadom na situáciu v Zimbabwe ideme e, začať s návrhom na uznesenie z GUE, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A návrh na uznesenie frakcie zelených, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ideme teraz k spoločnému návrhu na uznesenie PPS AD a ECR, mm, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 8, odsek 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa. Nechám to preveriť. No, odtiaľ toto vyzeralo neisto. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. prijatý. 10, kto je za, proti, zdržali sa zametnutí 12, kto je za, proti, zdržali sa, aj to je zametnuté. teraz vieme k číslu 1, odsek 1, číslo, pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa zametnutí. Ehm, odsek 1, číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, Odsek 2 po častiach, prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí, druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa aj T prijatá. Hm, tretia časť, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Štvrtá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. preberíme, Otváram. Hlasovali všetci. Zatváram. Prijatý. Teraz ideme k odseku 4, číslo 14 je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Menovité hlasovanie k e, celom textu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia. Áno, zatváram hlasovanie. Prijatý. Teraz dávam hlasovať o správe pána Kaspari. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia? Áno, zatváram hlasovanie. Správa je schválená. blahozlám pánovi spravodajcovi. A teraz modernizácia štátnej pomoci. E, číslo 1, pôvodné znenie oddelené, menovité hlasovanie, prvá časť. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené. druhá časť, menovité e, hlasovanie. Otváram hlasovanie. Pýtam sa, či ste všetci e, hlasovali. Áno, končím hlasovanie. Je to schválené. E, druhá časť pôvodného e, znenia, tri časti. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená. Pôvodné znenie číslo 3. Takže e, trojka za, proti, zdržali sa, schválené a teraz pôvodné znenie číslo 10, tri časti. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, schválené. 13, tiež dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, schválená. 14 pôvodného znenia, zase dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválená. A teraz o celom e, uznesení. E, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz uznesenie ohľadom e, nedávnych e, prípadov umrtia pri požiarach v textilných fabrikách, najmä v Bangladeši. Najprv číslo 7, 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa e, zamietnuté. Po čísle 10 mám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické. Takže menovité hlasovanie ako obom. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Po čísle, číslo 11 pôvodného znenia. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené úvodné ustanovenie C. Tretí návrh, menovité hlasovanie. Ospravedlňujem sa. Chyba číslo 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz e, celkové znenie e, uznesenia menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. Ďakujem veľmi pekne. A teraz odporúčanie hodnotecej konferencie o nešírení jadrových zbraní Hlasujeme o celom návrhu znesenia. Kto je za? Proti? E, zdržali sa? Je to schválené? Všetky e, ostatné e, pozmeňujúce návrhy sú tým pádom irrelevantné. Ďalšia správa. Navrhy uznesenia naredenia o povinnom označení pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretich krajín. Takže budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválení. Všetky ostatné návrhy eh, odpadovajú. A teraz súčasná stava obchodných vzťahov EU-Mercosur. sa eh, eh, návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Zamietnutý, prepačte. Ospravedlňujem sa. 11. Menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Áno. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 4. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 13. Menovité hlasovanie. Kto je, e, e, e, teda hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 7. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Úvodné e, stanovenie B, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No, číslo 8, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. C, číslo 1, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Celkové, e, celkový návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. To som ne, nevidel. Mrzí ma to, overujeme si to, menovite. Končím hlasovanie. Takže je to prijaté. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám dobrú chuť.